So und Good afternoon, ladies and gentlemen. Uh, Príjemné popoludne, dámy a páni. Chcel by som vám povedať, že pán Buzek nebude môcť predsedať dnešnej schôdy, takže ma poprosil, aby som to za neho spravil. Takisto vám musím oznámiť, že spravodajca, pán Robeček, nie je prítomný, on je z ECR, e ja takisto z tej istej skupiny, takže aj jeho úlohu preberiem. Vzhľadom k tomu, že je tu pomerne málo ľudí, mám pocit, že budem musieť prezentovať aj stanovisko ďalšieho pána, ďalšieho spoluspravodajcu. Najskôr ten program. Program máte vo svojich zložkách debriefing, alebo teda tá krátka informácia, ktorá bola súčasťou pôvodného programu ITRE, pokiaľ ide o návštevu Washingtonu, tak to bolo odložené na 7. maja. Ak nie sú ďalšie pripomienky, tak privítam tých rečníkov a poďakujem sa im mene nášho výboru, že akceptovali naše pozvanie a poďakujem im vopred za ich prezentácie, ktoré budú mať na tomto vypočutí. Výbor pre teda pre priemysel, výskum, energetiku vždy, bolo, vždy bol veľmi angažovaný v týchto otázkach. Myslím, že asi tak pred 7 rokmi došlo k prijatiu tretieho energetického balíčka s cieľom zvýšiť konkurenciu, zabezpečiť e, transparentnosť a oddeliť energetickú časť od e, výrobnej časti. Prešiel istý čas a musíme pripustiť, že Nedopracovali sme sa zatiaľ k dokonalej konkurencii alebo konkurenčnému prostrediu. Každopádne sme už pokročili. Európska komisia zverejnila plán energetickej únie a ITRE sa rozhodlo, že vypracuje iniciatívnu správu. Skupina ECR sa rozhodla, že pán Grobaček bude spravodajcom. E, dovolte mi na úvod prezentovať aj pripomienky, ktoré by prezentoval aj samotný spravodajca. Ja to spravím jednoducho a rýchlo. Pán Grobarčík by nám dnes bol povedal, keby som bol mohol dostaviť e, na čas, že energetická únia je veľmi dôležitou témou pre Európsku úniu a že Európska únia by mala posilniť svoj vnútorný trh s energiami, Takisto by bol zdôraznil skutočnosť, že energetický mix by mal byť predmetom rozhodnutia na národnej úrovni. Ja by som mohol tomu doplniť môj vlastný názor, že môže tu byť istá diskrepancia medzi oboma každopádne vyhláseniami, ale musíme ju riešiť. Musíme si uvedomiť, že náklady na energie sú kľúčové z pohľadu konkrétnej schopnosti nášho odvetvia priemysla a všetci si stiažujeme na deindustrializáciu viacerých krajín v rámci EÚ, teda stratu priemyslu v EÚ. A na to, aby sme tento trend zvrátili, musíme zabezpečiť trh s energiami, ktorý je konkurencieschopný a takto teda aj na trhu celosvetovom, ktorý dokáže odolávať celosvetovej cenovej konkurencii. Pokiaľ je zorganizovanie tohto konkrétneho vypočutia, tak chcem teraz oznámiť členom, že sme si vyčlenili 3 hodiny. Vypočutie bude rozdelené na dve sekcie, pričom po každej sekcii bude čas na otázky a odpovede, ktoré budú mať 20 minút. Ja by som potom požiadal členov, aby sa obmedzili vo svojich vystúpeniach na maximálne 2 minúty, a bol by som rád, keby ste sa pridržali takéhoto časového usmernenia, tak aby ste dali priestor prítomným rečníkom zareagovať na otázky, čo teda vlastne spravia na konci toho, tej sekcie. Prvý panel e, sa bude týkať zvýšenej integrácie pre trhy s elektrickou energiou a zemným plynom, riešenia smerom k odstráneniu prekážok a akým spôsobom by energetická únia mala zvýšiť energetickú bezpečnosť. Teraz by som rád dal slovo prvému rečníkovi. Máme ho už tu? Aha, pán predseda si ho všimol, keď som ja začal otvárať schôzu, tak ste medzi tým prišli. Takže dám slovo prvému rečníkovi, pánovi Andriusovi Kubiliusovi, bývalému litovskému premiérovi a členovi výboru pre energetiku v Latvskom, eh, Litovskom parlamente. A teraz máte slovo. Presne 10 minút, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, silné poslankyne, poslanci. Je mi skutočne cťou a potešením, že môžem predstúpiť pre takúto, takéto publikum a chcel by som veľmi stručne približiť náš konkrétny našu konkrétnu skúsenosť, pokiaľ ide o transformáciu sektora energetického. Ja sa pokúsim zdôrazniť, ako dôležité, aspoň v našom prípade, bola formulácia spoločnej energetickej politiky e, európskej, aspoň teda e, spustenie alebo počiatok takejto politiky a ako výrazne nám napomohla pohnúť sa tak na poli liberalizácie našich systémov energetických, ako aj v rámci integrácie našich systémov s energiami do celoeurópskeho systému. Najskôr e, pár informácií o mojich skúsenostiach. Bol som dvakrát premiérom Litvy. Naposledy to bolo od roku 2008 do roku 2012. Tak v roku 2008 sme, samozrejme, ja som mal to šťastie, že som vyhral voľby mesiac po kolapse Lehman Brothers Okrem toho samozrejme zmané aj veľké výzvy v rámci sektora odvetvia energií, pretože po 20 rokoch politickej nezávislosti sme ešte stále boli výrazne závislí na dodávkach energií zo susedného Ruska. Okrem toho, po dohode s Úniou sme pristúpili k záväzku, že v roku 2009 eh, vyradíme starú atomovú elektráreň, ktorú sme mali. Čiže v energetickom sektore sme čelili veľkým výzvam. E, my sme si boli vedomí, že sme 100% záviseli e, od Ruska na dodávkach zemného plynu. Náša skúsenosť je teda veľmi jednoznačná. Len využitím nástrojov európskej politiky a európskych politík sa nám podarilo prekonať veľmi tvrdý odpor zo strany Gazpromu smerom k našej nezávislosti na energiách, pretože v roku 2009 sme začali implementovať tretí energetický balíček v odvetvi zemného plynu. Spustili sme veľké reformy eh, v rámci celého plynárenstva, eh, pričom sme mali na zreteli veľmi jednoduchý cieľ a tým bolo zmeniť celú tú situáciu, ktorá vládla predtým, tým mám na mysli, že treba vytvárať podmienky pre vstup alternatívnych dodávateľov zemného plynu na trh. Samozrejme, čelili sme pomerne silnému odporu zo strany Gazpromu, tak z ekonomického ako aj z politického pohľadu, pretože v rámci povalských krajín sme boli, jedna, boli sme prvá krajina, ktorá sa rozhodla spustiť takéto významné reformy a samozrejme Gazprom sa snažil zastaviť náš pokrok, tak aby nám tak aby sme my e, neboli príkladom pre iné e, krajiny po Baltia, ktoré by mohli nasledovať. Čelili sme teda rozhodnutiu Gazpromu, ktoré vychádzalo z politi- ktoré bol politicky motivované a ktoré sa týkalo zvýšenia cien pre Litvu. Oni sa vyjadrili tak, že je to trest pre nás, pretože pristupujeme k reforme nášho plinárenského sektora. Neboli sme e, nielen, že sme boli 100% takto závislí na tých dodávkach, ale aj z dôvodu niektorých predchádzajúcich rozhodnutí Gazprom vlastnil väčšinu akcií v rámci nášho plinárenského systému. Z tohto dôvodu sme veľmi dobre pochopili, že že pri implementácii toho tretieho balíčka energetického bude nevyhnutné zároveň aj pripravovať a budovať infraštruktúru pre alternatívne dodávky zemného plynu do našej krajiny. V roku 2010 sme schválili rozhodnutie vybudovania terminálu LNG v našom prístave morskom, lebo sme pochopili, že len čisté implementovanie tretieho energetického balíčka nám nezaručí nezávislosť, pokiaľ ide o dodávky zemného plynu, tak rýchle, v takom rýchlom horizonte, ako by sme si boli želali keď sme čelili takémuto odporu zo strany Gazpromu, vzhľadom k tomu, že nie sme veľmi veľká krajina, máme len 3 milióny obyvateľov, tak sme sa napriek tomu cítili dostatočne silní na to, aby sme sa nevzdali tých reformiem, pretože my sme v tom čase cítili silnú podporu zo, stranu, podporu zo strany komisie, eh, hlavne pokiaľ ide o bývalého komisára Ettingera a jeho tým. A z tohto dôvodu sme presadzovali všetky tie reformy, ktoré sme si vytýčili. Opierali sme sa pritom aj na tie možné nástroje politiky EÚ v roku 2011, kedy sme videli, že Gazprom sa skutočne snaží prekaziť nám tak z pohľadu ekonomického aj politického presadzovanie tých eh, reforiem, tak sme sa obratili na generálne riaditeľstvo pre hospodárskú súťaž a chceli sme, aby preskúmali politiku Gazpromu, ktorú razil Gazprom teda v Litve. A takéto vyšetrovanie bolo spustené zo strany DG Competition po celej Európe. Dúfame, že čoskoro bude aj uzavreté. V roku 2012 sme sa obratili zároveň aj na Štokholmský arbitrážny súd, pričom sme ho požiadali o rozhodnutie vo veci odškodnenia zo strany Gazpromu vo výške 1,1 miliardy eur zo strany Gazpromu za obdobie 2004 až 2012, kedy tie ceny zo strany Gazpromu nezodpovedali situácii na trhu. A teraz sa dostávam na koniec tohto príbehu čo sa nám podarilo dosiahnuť. E, implementovali sme tretí balíček, ktorý vstúpil do platnosti e, na konci roka 2014. Takýto to sme vybudovali terminál pre skvapalnený zemný plyn, LNG terminál počas týchto rokov a takisto máme teda možnosť zabezpečovať si čas dodávok cez tento LNG terminál. Gazprom z dôvodu týchto politík sa v roku v polovici roku 2014 rozhodol znížiť ceny dodávaného plynu o 20 a takisto odpredali e, svoje akcie, svoj podiel, kúpila ich litovská vláda a nakoniec sa Gazprom rozhodol úplne opustiť e, Litvu. Záver môj je e, jednoduchý. Použitie nástrojov energetickej politiky EÚ nám umožnilo získať skutočnú nezávislosť v, na poli zemného plynu a takisto máme e, možnosti diverzifikácie dodávok LNG e, v rámci nášho terminálu LNG, ktorý sme si vybudovali svoj vlastne, s vlastnými zdrojmi, ale to je terminál, ktorý skutočne má regionálny rozmer. A Estonci môžu využívať e, náš terminál na dodávky plynu pre nich. V budúcnosti sa domnievam, že ten terminál bude použiteľný aj vo veľa väčšej miere, s väčšími objemami, nielen pre tie tri pobalské krajiny a pre susedné Polsko. My dúfame, že spolu s pomocou EÚ budeme schopní e, prepojiť Polsko a Litvu plynovodom a že bude takisto možné dodávať zemný plyn použitím takejto novej infraštruktúry aj do Ukrajiny, na Ukrajinu. Tu by som to rád uzavrel, túto stručnú informáciu a teda povedal, že energetická únia na úrovni EÚ je vec veľmi potrebná a skutočne poskytuje veľmi účinné výsledky, predovšetkým v našej oblasti, ktorá pri implementácii takejto politiky poprvé je schopná zbaviť sa tej izolácie alebo toho vnímania pobalských krajín ako izolovaného ostrova energií, čo je najdôležitejšie z nášho pohľadu v tejto chvíli a môžeme respektíve tlačenie na napredovanie takéto energetickej únie predstavuje prioritu tak pre nás, ako aj pre celú úniu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Kobilius. A teraz dám slovo druhej rečničke, pani Klaudy Kempfert, ktorá je profesorkou ekonomiky, energetiky a trvalej udržateľnosti na súkromnej univerzite Hertie School of Governance v Berlíne. Nech sa páči, pani Kempfert. Thank you very much, Mr. Chairman. Distinguished... Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážení dámy a páni, ďakujem vám za pozvanie. Som skutočne rada, že tu môžem s vami byť a že vám môžem poskytnúť slušný prehľad víziev súvislosti s vnútorným energetickým trhom a energetickou úniou. Pripravila som aj pár priesvičiek, aby som vám teda predstavila tie konkrétne výzvy. Hlavná otázka. Energetická únia, dobre, podporí prechod k novým typom energie. Predstavím vám teda ciele. Mm, máme tu napríklad 80% je zníženie miery emisí na európskej úrovni. Vidíme, že aby sme sa tam dostali, tak musíme toho ešte robiť veľa. Čaká nás veľa práce v energetickom sektore, v sektore elektrické energie. Máme tu teda plán do roku 2050 Keď sa pozrieme do roku 2020, tak vidíme, že v rôznych európskych krajinách to vyzerá teda odlišne. Nastáva redukcia emisí, predovšetkým vo východoeurópskych krajinách. Prepašte, zlú prísvitku som tam ukázala. Takže vidíme tu aj náraz v niektorých európskych krajinách, to je teda výzva do roku 2020, ale aby sme splnili cieľ do roku 2050, tak budeme musieť zaviesť rôzne opatrenia a mať príslušné nástroje k dispozícii. Tak by sme splnili cieľ. Máme tu e, systém obchodovania s emisnými povolenkami. Máme tam teda príslušné nástroje, ale e, zatiaľ to vyzerá, že by sa nám, e, že bude veľmi ťažké dosiahnuť naše cieľa do roku 2050. Máme tam cenu 7 eur tak aby to malo e, dopad na, väčší dopad na priemyselné e, sektor alebo na energetický sektor, tak potrebujeme s tým niečo robiť. Ale toto nie je jediný cieľ. Potom tu máme aj ostatné ciele, niektoré už sú takmer splnené, ako tam vidíme, ale energetická únia je taktiež výzvou alebo príležitosťou aj pre dlhodobé ciele v súvislosti s obnoviteľnými zdrojmi Vidíme toto sú na tomto grafe, vidíme, že jednotlivé krajiny viac menej teda už e, plnia to, čo, k čomu sa zaviazali, alebo je to ešte dlhá cesta. Keď sa pozrieme na nástroje, ktoré máme, tak si súvisia harmonizácia pravidiel, príslušných opatrení. Vidíme tam e, systém zavádzania, tak aby teda to motivovalo konkrétne krajiny Taktiež e, tam máme e, e, v podstate CFD. Máme tam systém, ktorý nie je v niektorých členských krajinách. Je otázka, ako to bude vyzerať v budúcnosti. Napríklad v Nemecku prebieha diskusia, či by tam mal byť systém verejných súťaží alebo nie. Čo sa týka fosilných páliv, tak keď sa pozrieme na tento graf, tak vidíme, že sú tam určité dotácie na e, obnoviteľné zdroje, ale taktiež energetickú e, účinnosť. Vidíme tam, že fosilné palivá dostávajú asi 10 miliárd dotácií ročne na európskej úrovni, potom sa to teda líši krajinu od krajiny. Ale avšak aj sú tu dotácie na obnoviteľné zdroje, sú tu rôzne systémy e, podporné, rôzne propagačné systémy osveta, takže je treba to e, harmonizovať na lokálnej úrovni. Taktiež povedali by som hovorila o investičnej stratégii, ktorá je potrebná. To bude teraz závisieť na tom scenáru, o toho scenáru, na ktorom sa dohodneme, či to bude e, rýchla, rýchly prechod alebo pomalý Taktiež to bude závisieť od nových technológií, zlepšenia oblasti energetickej účinnosti. A taktiež tu máme zníženie úrovne emisí na základe nových technológií. Avšak o všetkom tomto sa diskutuje, diskutuje sa o infraštruktúre, tak aby celý systém sa vylepšil, nie len za sa týka energetickej, e, energetické energie, ale aj plynu. O plyne už sme hovorili a to je zásadné, pretože sme ešte do veľkej miery závislí od Ruska. Predovšetkým v niektorých e, východoeurópskych krajinách je to e, zreteľné a v pobaltských krajinách. A teraz je otázka, ako znížiť túto mieru závislosti od Ruska. Čo sa s tým dá robiť? My sme vykonali e, štúdiu, štúdiu e, v Nemecku, ktorá ukázala, že môžeme znížiť mieru závislosti, zvýšiť mieru energetickej bezpečnosti a taktiež by sme to mohli dosiahnuť tak, že by sme diverzifikovali v podstate e, prívody e, plynu do Európy. Taktiež je tu LNG a naša simulácia ukazuje, že taktiež je teda dôležité zvýšiť podiel LNG v budúcnosti na trhu. Už sa dováža dosť LNG v niektorých e, európskych krajinách, ale toto by sme mali ešte navýšiť, predovšetkým napríklad v Nemecku, tak aby sme znížili e, mieru e, dovozu z Ruska, aby sme diversifikovali zdroje. Ďalej tu máme vlastníctvo e, teda Gazpromu, čo týka e, európskych produktovodov. Máme tu napríklad Severný prúd a tak ďalej, ale týka sa to aj skladovania. To vidíte na tejto mape. Taktiež tu majú, má Gazprom e, podiel na niektorých častiach európskej prenosovej siete. Takže aby sme boli takí zraniteľní, čo sa týka energetickej bezpečnosti, tak je treba diverzifikovať e, zdroje dovozu plynu, predovšetkým v týchto e, náročných geopolitických časoch, ktorými prechádzame. Čo sa týka investície do infraštruktúry, tak tie sú potrebné. Máme tu prichádzajúcu energetickú úniu, máme tu rôzne výpočty, ktoré sú tam rôzne v každej jednotlivej štúdii. A Vidíme tam, že je treba rozhodne investovať do e, distribučných sietí, elektrických obchodných sietí taktiež. A potrebujeme, teda samozrejme závisieť na konkrétnych štúdií, ktorú si zoberete na prečítanie, ale teda tie čísla sa rôznia, ale je to potrebné, aby sme sa vyhli e, teda problematickým momentom v budúcnosti. Čo sa týka plynu, tam sme taktiež vykonali konkrétnu štúdiu. Tam sa ukázalo, že treba e, investovať do e, plynových, e, plynovej infraštruktúry. Máme rôzne problematické miesta, napríklad v východnej Európe. Je treba vylepšiť súčasný systém plynovodov, je treba optimalizovať tento systém, taktiež tu máme, e, musíme umožniť reverzný tok plynu a vyhnúť sa teda tým, e, vyriešiť tie problematické miesta. Napríklad Norsko je dôležité pre Európu, Španielsko, Francúzsko na juhu, takže ten systém je potreba vylepšiť. A na záver, Energetická únia prichádza rôzne výzvy, ale aj mnohé príležitosti. Príležitosti nespočívajú len v tom, že by sme boli menej závislí na dovoze od, na dovoze od ostatných, napríklad z Ruska, ale taktiež je tu príležitosť nejakých e, dlhodobýších cieľ, ktoré by sme si stanovili, aby sme e, podporili rast. Máme tu taktiež prioritný zoznam ohľadom obnoviteľných zdrojov, energetickej účinnosti a e, redukcie skleníkových plynov. Takže toto potom sa týka obnoviteľných zdrojov, tam potrebujeme e, nízkorizikové podporné schémy. Ďalšia týka energetické účinnosti, tam je treba urgentne konať, pretože to potom povedie k navýšeniu energetickej bezpečnosti. A taktiež čím menej energie využívame, tým väčšia energetická bezpečnosť a tým e, väčšia naša energetická účinnosť. A ďalej, čo sa týka e, skleníkových plynov, tak tam je treba konať nielen na úrovni európska, na úrovni členských štátov a taktiež vylepšiť systém e, obchodovania s emisiami. Takže hovorila som tu o rôznych výzvach energetickej únie. Energetická únia by mohla podporiť teda prechod novým formám energie, e, prinesie inováciu technológií, zniží závislosť na energetických dodávok taktiež e, z dlhodobého hľadiska nás to lacnejšie než e, fosílne paliva. Ďakujem pani Kemford. Teraz sa dostávame k otázkam, keďže tu taktiež hram úlohu koordinátora za EKR, tak by som rád položil prvú otázku. Je to taká teoretická otázka pre oboch rečníkov. Na jednej strane hovoríme že by sme chceli, aby národné orgány rozhodovali hľadom energetického mixu. A na druhej strane je našim cieľom mať spoločný, skutočne spoločný európsky vnútorný trh. Vidíte tam nejaké nezrovnalosti, že by si to vzájomne odporovalo. Ďalej sa chce pýtať pán Kelly. Ďakujem za prezentácie. Áno. Takže na EPP, za EPP my súhlasíme s týmto plánom energetickej únie. Predovšetkým súhlasím s tým, čo ste hovorili ohľadom dovozu alebo zvýšenia podielu LNG v Európe. Taktiež je treba teda takto kompenzovať v podstate ten dovoz plynu z Ruska, ale aj z praktického pohľadu mám jednu otázku. Koľko energetických terminálov by sme mali mať? Mal by byť jeden v každej krajine? A čo takto napojiť, prepojiť e, LNG potom alebo vytvoriť nejakú veľkú spoločnú sieť, pretože niekedy možno nie je do dispozícii dostatočná infraštruktúra. Čo sa týka obnoviteľných zdrojov, tak e, áno, to je extrémne dôležité, ale je možnosť vytvoriť synergiu napríklad medzi terminálmi LNG a energiou z mora, získavanou z mora. Napríklad tu máme tie e, veterné turbíny na otvorenom mori. Dalo by sa to nejak koordinovať lepšie, to bolo lepšie, než keby každý sektor si hrabal na vlastnom piesočku. Takže čo týka koordinácie, moja otázka je, dalo by sa to nejak lepšie e, koordinovať jednotlivé sektory, tak aby potom sme v podstate ušetrili v konečnom e, dôsledku. Tak, aby sme teda konali koordinovania, nie jednotlivo. Ďakujem. Ja bude hovoriť pán Tuja za SND. Ďakujem pekne. Ja sa obraciam na pána profesora, ktorý prezentoval druhú. Nie, hovorím o, tom, o tej druhej správe. Pani profesorka. Dobre. hovoril som, že chcem poďakovať za tie správy. Je dobre si odjasniť, aké sú tie elementy, skôr ako ich budeme sledovať e, ďalej a viac. E, treba sa pozrieť na ten text. Rada by som e, položila dve otázky. Týka sa to najskôr 10 miliard dotácií, ktoré sú adresované na globálnej úrovni, pokiaľ ide o používanie fosílnych palív 10 miliard, to sa objavilo toto číslo aj v texte. A pokiaľ ide o takéto dotácie, ktoré sú e, dávané v jednotlivých krajinách, ja by som chcela vedieť, ako sa staviate k takýmto sumám v rámci vašej štúdie, štúdie. A je možné vidieť aj fyzicky v podstate, vidieť tam e, z toho dlhého, viac menej dlhého zoznamu, aké sú tie dotácie v jednotlivých krajinách a čo takéto opatrenie znamená z pohľadu celkového trhu a celkového konkurenčného, konkurenčného prostredia, či tu nedochádza k nejakej nekalej konkurencia, tak aké podľa vás majú dôsledky takéto dotácie? Druhá otázka, budem stručnejšia. Tá sa týka odhadov investícií. Pochopila som to tak, že ste sa vyjadrili, že podľa e, štúdie DIV v Berlíne si to bude vyžadovať asi 30 miliárd od teda do 2011 do roku 2030. Tie jednotlivé položky súvisia s jednotlivými odhadmi alebo predpokladmi, prognozami, alebo nie. Sú tam, je tam istá súvislosť, hovorím o tom trhu s elektrickými energiami. Každopádne sú tam rozdielne položky, rozdielne, rozdielne odhady, čiže ten inštitút berlínsky hovorí o 30 miliárd, potom niektoré iné štúdie možno naznačujú niečo iné. Viete mi to objasniť? Ďakujem. Thank you. Ďakujeme, pani Toja. A ďalšiu otázku položí pán Silikiotis za GNGL. Takže chcem taktiež poďakovať rečníkom za zaujímavé prezentácie týka potreby podpory národného energetického trhu, tak to je skutočne zásadný krok, aby sme teda podporili prepojenie. A pán Kubilius povedal, mal pravdu, že Litve sa podalo prekonať svoje problémy, ale vieme, že napríklad v juhovýchodnej Európe okolo Stredozemného mora sú krajiny, ktoré sú trochu izolované a je pre nich náročné sa dostať e, k zemnému plynu a taktiež sa pripojiť e, k sieťam. Takže potrebujeme ich podporiť, pretože členský štát má vážne problémy. Aby sme dosiahli tento cieľ, tak potrebujeme k tomu príslušnú infraštruktúru, aby sme dosiahli plnú prepojenosť e, plyn, e, plynového a e, trhu s plynom a s elektrickou energiou, tak v podstate je treba zaručiť občanom prístup k cenovo dostupným týmto produktom. Taktiež treba podporovať nízkouhlíkové energetické zdroje čo týka tých rôznych eh, koridorov a produktovodov, tak to určite pomôže. Takže by som sa chcela pýtať rečníkov, že ako si myslia, že sa nám môže podariť dosiahnuť naše ciele a či pomôže, že by sa našli nejaké eh, v podstate rezervy v oblasti Stredozemného mora tieto krajiny okolo Stredozemného mora sú izolované, e, čo týka dostupnosti hlavných sietí. Takže ako vidíte e, budúcnosť napríklad e, LNG v oblasti Stredozemného mora a v príslušných krajinách EÚ, pretože takéto energetické zdroje by boli dostupné buď teraz zo Stredného východu alebo zo Severnej Afriky. Takže toto je veľmi dôležité, pokiaľ chceme ukončiť energetickú izolovanosť v Európe. Ďakujem, takže každý hovorte prosím dve minúty. Pán Dovános, EFDD. Budem veľmi stručný. Eh, každopádne s potešením eh, konštatujem, že sa hovorí o ukončení používania fosilných e, palív. E, bolo by dobré, ale keby to bolo prehlbené, tá, táto téma, hlavne pokiaľ ide o zvýšenie pružnosti podľa zákonov trhu a konkurenčného prostredia by bolo zaujímavé vedieť, e, aké sú tie dotácie a kto z nich má prospech. A otázka je, či to nie, ide, nie, nie je v rozpore s, so zásadou solidarity medzi krajinami a či by takéto dotácie neboli hodnejšie na použitie na to, aby sa zmiernila tá energetická chudoba, ktorá sa prejavuje hlavne v niektorých častiach Európy, kde má tie dôsledky oveľa výraznejšie. Hm? You the next. Ďakujem. Ďalšia otázka. Príde od pána Bačitiša. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Ďakujem. A vám litovským rečníkom, ktorí museli urobiť, alebo pán bývalý minister, vy ste museli robiť dôležité eh, politické rozhodnutia, pán Kubilius. My sme sa snažili znižiť emisie skleníkových plynov, zvýšiť našu konkurencie, schopnosť v oblasti energie. A teraz máme problém so solidaritou. To je ten problém, ktorému čelíme. Nemyslíte si, vážni hostia, že by bolo na čase, aby sa skutočne začalo diskutovať, aby sme trochu vážne brali túto energetickú úniu, a možno, aby sa toho zapojili všetky ostatné členské štáty. Vysvetlím. Litva je oblasťou, kde by mohol viesť plynovod, mohli by byť prepojený s Polskom a snažili sme sa predložiť projekt, ktorý teda takomto plynovodu, ktorý by spájal Litvu a Polsko. A potom bol, nastal tam problém s elektrickou energiou. Polsko by mohlo dovážať elektrickú energiu z Nemecka. A keď sme hovorili s Polskom o tomto projekte, tak oni povedali, že ho potrebujú, ale chcú sa venovať skôr iným e, aspektom. Oni majú iné ceny, než sú v balských E, krajinách. A v podstate tam e, narážame na ten problém solidarity. Treba sa pozrieť na možnosť toho, že by sme mali takú pravú e, energetickú úniu a vytvoriť spoločný energetický trh, to by určite pomohlo všetkým členským štátom, nezávisle od ich geografickej pozície. Ďalej, pán Penson. Thank you, Chair. It's... Ďakujem, pán predseda. Mám otázku pre Klaudiu Kempfert. No ja keď vidím, že máme zahraničných vlastníkov našej energetickej sieti, predovšetkým rúskú štátnu spoločnosť eh, Gazprom, tak to mne vyvoláva obavy. Ako môžeme my zaručiť, že nedôjde k zneužitiu dominantnej e, pozície. Ďakujem. Keďže už nie sú ďalšie otázky, tak dávam slovo najprv pánovi Kubiliusovi a po ní, potom pani Kemfert na 5 minútové odpovede. Takže, ďakujem. Takže bolo tu pár otázok, ktoré sa možno aj opakovali niektoré, položili ich rôzni poslanci. Takže predovšetkým chcem zdôrazniť jednu vec, ako skombinovať kompetencie EÚ a členských štátov pri vývoji pri práci na energetickej únii. Takže z našej skúsenosti by som skôr chcel, by som chcel podporiť dodatočné pravomoci pre EÚ, aby sme popracovali na dôležitých infraštruktúrnych projektov, predovšetkým na takých, ktoré sú e, veľmi významné v konkrétnych regiónoch. My sme dosť izolovanou krajinou a rozbehli sme pár dôležitých energetických projektov, napríklad prepojenie energetických sietí so Švedskom a s Polskom, prepojenie e, plynové z, z Litvy do Polska, z Estonska do Fínska. No a naše skúsenosti sú jasne ukazujú, že možno nejaký loká patriotizmus alebo nejaký, nejaké také nejaké národné cínenie alebo sebectvo až, cítenie, že je to veľmi významným prvkom. Napríklad, čo týka plynu, tak sme si povedali, že dobre, Gazprom sa asi nahnevá, keď e, budeme meniť situáciu, ale my sme v podstate trpeli pod tým monopolom Gazpromu a v podstate nemali nad nami moc. Takže sme potom rokovali o výstavbe regionálnych terminálov, ale vyzeralo to, že to by trvalo príliš dlho vybudovať tie terminály v tri, troch konkrétnych krajinách. Pretože sa týka elektrické energie, tak tam sa o tom rokovalo drhé roky, dlhé roky. Ale my všetci sme len ľudia. A každý chce investovať skôr na svojom vlastnom území. Takže sme si uvedomili, že by to trvalo príliš dlho, ale nakoniec sme sa rozhodli, na tom e, pracovať. Takže sme postavili terminál, ktorý už je v prevádzke. Má dobrú kapacitu a teraz v podstate zabezpečí energetickú bezpečnosť celému regiónu, ale je treba mať nejaký nástroj, kde by sme boli schopní si rozhodovať o infraštruktúre v regióne. Takže je treba sa rozhodnúť, ako pokračovať. Takže v mojej skúsenosti viem, že niekedy je treba, aby to rozhodol niekto na vyššej úrovni, kto potom môže zaručiť aj väčšiu mieru investícií, aby teda to rozhodnutie prišlo viac menej zvonka ohľadom tých konkrétnych projektov. A vidím, že ešte pred nami stoja veľké výzvy, v súvislosti so systémami elektrické energie, tak aby sme sa vzdialili od Ruska, pretože sme naďalej geopoliticky veľmi zraniteľní v tejto oblasti. Budeme k tomu musieť pristupovať z regionálneho hľadiska. Pobaltské štáty sa musia dohodnúť s sused, susedmi, napríklad s Polskom, ohľadom ďalších krokov. Často tie interné rokovania trvajú príliš dlho, takže ja skôr inklinujem k tomu riešeniu, že by o tom rozhodla komisia ohľadom teda budovania infraštruktúry v rámci Európskej energetickej únie. Takže takto reagujem na niektoré otázky vašej strany hľadom infraštruktúry. Ďalej, čo sa týka tých LNG terminálov, tak tie môžem podporovať. Globálne, globálne skutočne je to technológia budúcnosti, napríklad v Amerike sa to osvedčilo. Nebuďme závislí len od plynu, od zemného plynu. Takže myslím si, že taktiež oblasť eh, Stredozemného mora bude taktiež energeticky bezpečnejšia, pokiaľ sa tam vybudujú LNG terminály. No čo týka otázke kolegu Balčitisa, ohľadom toho, ohľadom solidarity medzi krajinami, tak e, dajme väčšie právomoci komisii, to nám uľahčí život. Čo týka fosilných páliv, súhlasím s tým, že potrebujeme silnejšiu európsku stratégiu a taktiež čo týka energetické, energetické únie, tak tam je treba, lebo tam je ten potenciál e, unifikovaných, harmonizovaných regulácií, až budeme teda riešiť otázky národných monopolov. Myslím si, že toto pomôže. Čo sa týka bankovej únie, tam by sme taktiež mali mať spoločný prístup to bude jednoduchšie, než tam zavádzať nejaké dotácie alebo tak. Ďakujem a teraz pani Kempfert. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj za otázky, pretože mám len 5 mm, minút na podrobné otázky o tom, že aký druh e, fosilných palív a prečo len také veľký rozdiel v infraštruktúrach, v investíciách e, a v počtoch e, môžeme tiež ponúknuť, že vám poslame po tejto schôdzi tie jednotlivé štúdie, ktoré sme robili, aj tie ďalšie robili o tie jednotlivé štúdie, hlavne keď sa pozrieme na dotácie mm, fosílneho paliva, vidíme napríklad e, dotácie e, na uhlie, ktoré sú v Nemecku, ale aj e, to sú výnimky. No najlepšie by bolo, aby som vám ponúkla aj tie individuálne štúdie, tiež pre prednosové siete máme tu rôzne Eh, predpoklady, že aká infraštruktúra je potrebná v budúcnosti a vidíme tu tie úzke miesta medzi niektorými štátmi pre zlepšenie systému a eh, pre toto je dôležitá solidarita, pretože solidarita tiež zohráva lohu. Keď sa pozrieme na eh, systém plynovodov, napríklad systém plynovodov v v južných a východných štátoch potrebuje väčšiu efektívnosť je dôležitý spätný tok a tiež je dôležité, aby tieto štáty mali energetickú bezpečnosť v tých oblastiach, kde je napríklad ťažké dopraviť plyn na medzinárodný trh. A to isté e, platí aj e, pre e, štúdie o plynovodoch. My sme tu napísali obavy, že je tu alternatíva bezpečnosti a energetická bezpečnosť by sa tu e, mohla e, byť riešiť, ak by e, bol, silný silné vlastníctvo Gazprom nielen v plynovodách, ale aj v úložiskách a ja súhlasím s rečníkmi, že potrebujeme čo najviac terminálov LNG. V Nemecku ešte chýbajú, ale aj v iných štátoch a je dôležité diverzifikovať a je dostatok LNG plynu na medzinárodnom trhu a mali by sme to teraz používať niektoré terminály. Nie sú úplne využité, ale mohli by sme to zmeniť v budúcnosti, ako náhle znižíme závislosť plynu od Ruska. To je dôležité, aby sme mali aj solidaritu o tom a tu energetická únia môže byť naozaj dôležitá, aby ponúkla takúto solidaritu. Otázka harmonizácie o tom, koľko harmonizovaného systému potrebujeme e, čo do dotácií fosilných palív a e, pri e, jednotlivých mierach použitia energie. To je väčšinou členských štátov, máme energetický mix, ale mohli by sme mať harmonizáciu rámca. A rámec je dôležitý, aby sme mali spoločné ciele nielen pre energetickú efektívnosť a obnoviteľnú energiu, ale aj spojené ciele o tom, aké chcem byť zjednotení e, v budúcnosti voči dovozu ruského plynu. A tu nepotrebujeme mať len baltské štáty, ale e, hlavne e, juhoeurópske štáty, ktoré sú osobitne zrediteľné a keď sa nám nepodarí zlepšiť systém plynovodov a zefektívne ho, tak bude veľmi ťažké, aby sme mali tie energetické štandardy, ktoré by sme chceli mať hlavne v plynárstve. Plyn bude zohrávať dominantnú úlohu budúcnosti pre energetickú úniu, pretože e, budem potrebovať e, to nielen pre systémy a pre energetickú prenos, pretože napríklad e, plynové elektrárne môžu byť skombinované aj s obnoviteľnými zdrojmi, tie sú prúzne. Tiež potrebujeme mobilitu v vykrovacom sektore, preto potrebujeme vidieť, prečo mobilita hrá takú dôležitú úlohu na plinárenskom trhu. Teraz máme šancu energetické únie, mali by sme ju brať vážne a mali by sme to mať spoločný rámec pre všetky jednotlivé témy. Ďakujem pekne, pani Kempfert. Ďakujem pán Kubilius za vaše pôsobivé prezentácie. A tým končíme prvú časť nášho vypočutia. Teraz chcem požiadať ďalších rečníkov v tom druhom vypočutí, aby sa ku nám pridali. A medzi tým ohlasím e, titul druhého panelu, to hovoríme o úlohe domácej výroby energie a zabezpečenie prepení a trh pre elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov a trhové aspekty e, znižovania emisí. Prvý rečník je pán Luis Atienza, predseda Ago Capital Partners a e, člen predstavenstva Duistu Business School, pán Atienza. Bol od e, roku 2004 do roku 2012 predseda a generál riaditeľ Red Electrica de España. To je prevádzkovateľ prenosovej sústavy elektriny v Španielsku. Máte slovo pána Tienca, na 10 minút. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci. Ďakujem pekne predsedníctvu za to, že mi dali možnosť e, sa s vami podeliť o pár úvah, e, e, ktoré sú podom skúseností z energetického prechodu, hlavne v energetickej sústave. E, prvá úvaha sa týka toho, e, že e, smerovanie tohoto prechodu nepochádza z toho, čo sme si mysleli, že ich spustí pred 15-20 rokmi a to vyčerpanie zdrojov, ale pochádzajú hlavne z politiky vo veci ochrany, proti klimatickým zmenám a e, technologického rozvoja. E, je to e, vyzretie technológií, ktoré nemajú emisiu CO2, hlavne slnečné energie a veterné energie a tiež inovácie v oblasti uskladnenia a v zariadeniach a efektívnosť spotreby a tiež politika boja proti klimatickým zmenám, ktoré vie k zásadným e, rozhodnutiam medzi spotrebiteľmi a aj výrobcami a e, tieto e, zmeny stavajú elektrizačnú systému do stredobodu boja proti zničovaniu emisí CO2. Druhá vec sa týka skutočnosti, že táto technologická transformácia hlavne vyzrejte niektorých technológií, ktoré majú veľmi malý synergický efekt a rozvoj technológií riadenia spotreby a dopytu spôsobia e, mimoriadný presun ťažiska elektrickej sústavy od sústredenej generácie, ktorá sa postupne priblíži k spotrebiteľom. To znamená, Ide o decentralizáciu, o demokratizáciu um, zasobovania elektrinov eh, v miere, ktorá prispieva k aktivnejšej účasti spotrebiteľov, a, e, ktorí sú eh, zároveň časti aj výrobcovia pri dodávke elektriny. táto transformácia výroby a tento presun ťažiska e, bližšie k spotrebiteľom e, má veľké výzvy, na jednej strane technické, na druhej strane regulačné e, vo fungovaní elektrizačnej sústavy, ktoré ovplyvňujú to, ako e, navrhnúť e, a vnímať úlohu vnútorného trhu EÚ alebo energetickej únie z hľadiska technických víziev, e, hlavne tieto vychádzajú z toho, že ako e, riadiť e, elektrizačnú sústavu s vysokým percentom preručovanej výroby, ktorá okrem toho je tiež veľmi rozptýlená geograficky, alebo aj rozptýlená v elektrizačnej sústave hlavne v e, prípade e, výroby zo slnečnej energie alebo mikroakogenerácie. Dopady na e, vyváženie výroby a dopytu a pre odhadovanie toku od miesta výroby po miesto spotreby. Reakcie na jednej strane pochádzajú z rozvoja systémov e, sledovania kontroly. Ja som mal možnosť v Španielsku e, podnetiť e, nastartovanie Centra kontroly obnoviteľných zdrav, ktoré umožňuje zvládať využitie príspevku výroby z veternej energie do sústavy v období anticyklonu v e, Španielsku e, je e, rozdiel náhly nárast výroby z veternej energie 17 miliónov megawatov, ale kapacita prípadne len 4 miliónov megawatov. A treba zlepšiť tieto systémy kontroly a možnosti dovozu obnoviteľnej energie a dosť, bol dosiahnutý veľký pokrok v techniky riadenia, e, ktoré e, vykonávajú stroje pri vyvážení systému a tiež e, treba rozvíjať systémy uskladňovania, ako napríklad konvenčné prečerpávacie elektrárne a systémy uskladnenia v batériách alebo v stlačenom vzduchu. A je potrebné čo najviac rozvíjať kapacitu pre vyváženie dopytu a spotreby e, pre e, regulačné služby v systéme. A čo je dôležité, je treba e, pokračiť v budovaní elektrických prepojení. Systém elektriny bez emisí CO2 veľmi závisí od siete siete, ktoré budú riadiť tok od miesta výroby po miesto spotreby a siete, ktoré sú veľmi inteligentné, aby e, riadili aktívnu spotrebu a e, rozptýlenú distribuovanú výrobu. A tiež prepojenie medzi štátmi, aby tieto prepojenia neslúžili len na zlepšenie ekonomické efektivity e, v celku medzi štátmi, ale tiež aby slúžili pre technickú efektívnosť systému, umožňujúc to, aby E, elektrický systém, e, ktorý je širší a lepšie prepojený, umožní vyvážiť e, likvy medzi jednotlivými miestami. No, dovolte mi, aby som sa venoval dôsledkom v regulačnej oblasti. V 90. rokoch sme pripravili model pre energetický trh, pre úplne iný energetický mix, ako teraz rozvíjame a ako ktorému smerujeme Robilo sa to v dobe, kedy neboli obavy o energetické zásobovanie a e, ne, e, bola vyvinutá politika proti klimatickým zmenám. E, tam e, boli najmodernejšie technológie e, kogeneračné cykly, ktoré mali e, vysoké variabilné náklady a nižšie pevné náklady a e, zavedenie boja proti klimatickým zmenám a technológie bez emisí CO2 majú veľmi vysoké um, pevné náklady a veľmi nízke uh, variabilné náklady. A v dôsledku toho to ekonomický signál, uh, ktorý je krátkodobý a ktorý nám dáva trh, je signál, ktorý je veľmi nedostatočný pre zabezpečenie um, pokrytia pevných nákladov. A z tohoto hľadiska politika boja proti klimatickým zmenám e, nebola navrhnutá v súlade s e, signálom e, vývoja na trhu vo viacerých štátoch a trh nebol schopný sa prispôsobiť na to, aby zohľadnil dôvodový signál, aby mohol akceptovať a pokryť tie investície, ktoré sú potrebné aj e, na zabezpečenie pevného aj pre aj premenlivého výkonu, ktoré potrebuje sústava a na to, aby vyvážil výkyvy e, v e, dopite. A tento trh nefunguje, pretože nestimuluje investície dlhodobo a to hlavne v štátoch, ktorých viac tlačí topánka a tieto majú e, menšiu kapacitnú rezervu a e, výkonnú rezervu a tiež e, to nefunguje e, v krátkodobom ohľade, pretože trh je e, viac deformovaný, e, pretože e, keď sadí na obnoviteľné energie, e, ich e, náklady e, nie sú e, pokryté stimulmi a preto európsky trh zažíva krízu a nebude to vyriešené, kým nepokročíme do väčšej úrovne mm, prepojenia európskej energetickej politiky, ktorá podľa mňa vyžaduje mať energetický trh a e, trh s výkonom, ktorý do istej miery je oveľa viac harmonizovaný a integrovaný na európskej úrovni a e, tiež e, je na to potrebné rozvoj prepojení medzi sústavami ktorý e, bude prebiehať rýchlejšie ako doteraz a tiež potrebuje, aby e, trh s emisiami tam zohral e, dôležitejšiu úlohu, ale podľa mňa tento nikdy nedo, nebude môcť vyslať dostatočný signál, aby zabezpečil investície do energetického prenosu. A na druhej strane nám e, nezabezpečí regulačný rámec, e, ktorý e, umožní riadiť takýto energetický model. To znamená, musíme prehodnotiť systémy distribúcie, pretože musíme vynaložiť špecifické investície do inteligencie siete, aby sme mohli odhadovať aktívny dopyt a distribuovanú výrobu a tiež musíme navrhnúť model riadenia a rozdelenia eh, medzi eh, výrobcov a spotrebiteľov, aby sa tie pevné náklady eh, mohli medzi nich rozdeliť a aby nenaborali tento model. Ďakujem pekne, pán Atiensa. Vy ste podnikateľ, ja som bol celý život v podnikaní, ale nikdy som nepočul uh, podnikateľa, aby e, prenesol uh, taký pôsobivý elektrizujúci prejav, mali by sa ísť do politiky. Ďalší rečník je Etanen a on je uh, výkonný podpredseda Vercilo, ale predseda uh, Združenia uh, pre uh, elektronické stroje. Máte na 10 minút slovo. Chairman. sorry. Mr. Chairman, technicians... Pán predseda, vážení poslanci, ďakujem za pozvanie. V mojej prezentácii sa sústredím e, na e, návrhnutie alebo konstrukciu e, trhu s elektrickou energiou a použijem pár príkladov z fabriky Vercila, ktorá vyrába elektronické stroje a sme európska firma, ale máme skúsenosti v rôznych e, častiach a trhoch sveta. Pripravil som e, pár obrázkov, keď sa pozrieme na vývoj energetickej sústavy, tak je jasné, že e, prebieha veľká zmena voči viac distribuovanému energetickému riešeniu v minulosti typická elektráreň bola veľká, centralizovaná a pomohla čo do reakcií. Toto e, ne, bol problém, pretože e, záťaž bola e, predvydateľná a obchodovanie s elektrinou sa dialo na základe dlhodobých zmluv a boli malé obmedzenia medzi zemepisnými oblastiami. A teraz máme svet, kde je veľa prerušovaných a e, obnoviteľných e, zdrojov a ich výkon, e, hlavne z veterných a slnečných elektrární a toto vedlo k tomu, kde je nastáva veľká zmena a teda ten zvyšok výkonu inštalovaného v elektrárniach musí upraviť svoju výrobu a je prevádzkovaný po menšiu dobu a kratšie časy v každom intervale. A e, trend smeruje ku krátkodobejšiemu obchodovaniu s elektrinou a väčšej integrácii. Keď sa pozrieme na portfólio elektrárny, tak toto sa e, zmenilo rýchlejšie ako e, konstrukcia trhu je tu narastajúci, e, narastajúce množstvo e, premedlivých výkonov a e, preto e, je tu potreba e, väčších e, kapacít na vyvažovanie siete a prúznosti. Prúznosť znamená, že zatiaľ čo predtým bolo v poriadku, aby elektráreň mohla aby to trvalo hodiny alebo niekedy dni, e, pokiaľ nabehne a začne vyrábať elektrínu, tak e, v dnešnom prostredí je to príliš dlho. Musíme e, dospieť k systému, kedy to trvá pár minút, aby sa nastartovala elektrárne. Potrebujeme elektrárne a kapacity a výkony, ktoré môžu rýchlo a silno zvyšovať a znižovať e, výkon a výrobu, ale tiež také elektrárne, ktoré môžu rýchlo vypnúť výrobu. Napríklad zastavenie je veľmi dôležité, aby sa zmaximalizovalo množstvo obnoviteľných zdrojov v systéme. Takže požiadavky na tieto druhy výkonov sa menia a požiadavka, aby e, tento výkon bol prúzný, je stále dôležitejšia. Je e, to kľúčové pre účinnosť e, elektrizačnej sústavy aj pre e, znižovanie emisí, ale aj pre bezpečnosť dodávky. Môžeme sa potom pýtať, že odkiaľ môžeme získať túto prúznosť. Sú rôzne druhy prúznosť oblasti e, výroba elektriny samozrejme jedna vec, ale prepojenie sústav e, zohráva dôležitú úlohu. Reakcia na napätie znamená, že spotreba e, bude prispôsobená a to tiež má veľkú úlohu a potenciál. Ukladanie najväčšia možnosť e, skladovania sú prečerpávacie elektrárne, technológia batérií môže byť riešením pre budúcnosť. V každom prípade možno povedať, že všetky zdroje prúžnosti sú potrebné. A v praxi môžeme si byť istí, že v nasledujúcich rokoch e, je e, výroba najdôležitejším zdrojom prúznosti. Ale tiež je dôležité, aby konstrukcia trhu zohrávala úlohu, ktorá zohľadní každý druh energie, ktorý je dostupný na trhu. Keď sme porovnávali zdroje e, rôznych e, náklady na robotné zdroje prúznosti v e, e, minulom roku e, bol záverom Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu, že stroje sú najmenším nákladom prúznosti. Na dnešnom trhu žiaľ nie sú signály pre investície, ani investície, ani podnikateľské prípady, takže Aké by bolo potom riešenie? Ako môžeme pritiahnuť potrebné investície do prúznosti? Toto nie je otázka, ktorá eh, je čistá otázka pre európsky energetický systém. Mnohé systémy, ktoré majú obnoviteľné zdroje, majú ten istý problém. A uvedem príklad. ERCOT eh, je sieť USA, ktorá pokrýva e, väčšinu z Texasu a ten má najviac e, veterného výkonu. E, v USA mali z gigawatov veterného výkonu v e, eh, 2012 a plánujú to zdvojnásobniť e, v roku 2017 majú rovnakú dilemu, že hm, trh nedával signály pre investície a je um, tu E, reakcia, e, že e, to spôsobovalo výpadky a miestny regulátor spustil niekoľko štúdí, aby zistil, aké najlepšie riešenie. Ich záver bol taký, že ne, um, budú používať mechanizmus kapacity a hlavný dôvod bol, že to bolo príliš nákladné pre spotrebiteľov a rozhodli sa, že zlepšia a ďalej budú rozvíjať e, e, možnosti na trhu a, oni e, sa rozhodli, že zabezpečia, aby c, všetky ceny elektriny pokrývali náklady a tiež zabezpečili pokrytie prúzneho výkonu. Teraz je taká situácia, že majú asi 8 GW nových projektov, ktoré pripravujú, ktoré všetky sa e, financujú zo súkromných zdrojov. Ale sú to aj um, projekty výroby z plynu a projekty, e, ktoré majú rýchlo reagovať na e, narastajúci dopyt. Toto sú pozbudivé signály o tom, že trh môže zohrať svoju úlohu a dať signály pre investície, ak sa ďalej zlepší. Rovnaké otázky sa diskutovali v Európe, ktoré posudzujú skúsenosti v iných miestach, tiež v, v ERCOT. Naj dôležitejšia konkrétna um, požiadavka je, aby všetci účastníci uh, na trhu mali možnosť uh, vyvažovania uh, sústavy. Takže keď uh, výrobca z veternej energie uh, nemôže uh, vyrobiť to, čo slúbil a spôsobí tam uh, nevyvaženie, tak uh, musí označať náklady na um, to vyváženie. A to v plnej výške a to znamená, že krátkodobejšie e, obchodovanie s elektrinou znamená, že e, sú tu e, nestálejšie aj veľkoobchodné ceny, nemalé obchodné ceny, ale oni dávajú signál o tom, čo je práve v sústave potreba a to je milníkom pre konstrukciu trhu. Nemá to negatívny dopad na celkové náklady, pretože sa tým zvýši efektívnosť systému. Takže záver na základe týchto skúseností je taký, že trh s elektrinou e, môže sa rozvíjať e, na základe investičných signálov, aby e, sústava bola konkurenčieschopná, aby bola zabezpečená udržateľnosť aj stabilita dodávky. Prúznosť podporuje každý z týchto cieľov. I have a explanation. Ďakujem pekne. je tu odozva na ten temperament zo strany prezentátora, ktorý nakoniec pripustil, že bol predsa len činný v politike, bol poslancom v rámci vlády Gonzalesa. Teraz poprosím pána Zivarda Zomera, člena predstavenstva Rescope EU. Nech sa páči, máte 10 minút. Ďakujem pekne, ďakujem eh, ctené poslankyne poslanci. Chcel by som vás všetkých eh, privítať ako predpokladám občanov EÚ, ktorí eh, pracujú na prechode k iným energiám. Sme tu vlastne kolegovia. Moje meno je Zivar Zomer, som členom predstavenstva Federácie skupín a družstiev občanov pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje. Máme asi 3000 členov a 6 veterných turbín. Naša organizácia Rescoop EU. Budem hovoriť o e, zmene a postúpeniu smerom k energetickej demokracii a ako by sme mohli zlepšiť aj účasť občanov na trhu s energiami. Najskôr vám vysvetlím, čo je Rescoop. Je to skratka pre družstvo tak povediac, pre oblasť zdrojov obnoviteľnej energie. Je to skupina občanov, ktorí participujú na prechode k iným energiám, či už vyrábajú alebo predávajú solárne panely, poskytujú služby, vlastnia časť siete, podobné veci, alebo majú nejakú sieť vlastnú. Čiže nielen také družstva, ako sú v právnickom, v právnickom zmysle, sú to občania, ktorí sa dali dohromady a pracujú na poli prechodu k iným energiám. Počas posledných troch rokov som mal to privilegium študovať, analyzovať a cestovať po Európe a stretávať sa s predstaviteľmi týchto tzv. Rescups, prostredníctvom národných federácií a takisto e, veľkej siete energetických družstiev, cooperatives, sme zistili, e, že asi tých 2000, okolo 2500 je takýchto družstiev po celej Európe, ktoré navzájom spolupracujú a ktorí sa stávajú dôležitými aktérmi v rámci trhu s energiami. Keď sa pozriete na tieto družstva, tak povedať, alebo zo skupenia občanov, ktoré sa dali dohromady, majú isté charakteristické spoločné znaky. Všetky tie skupiny, ktoré som oslovil, začali fungovať ako občania, ktorí sedeli na kuchynským stolom, alebo nejaká komunita, alebo nejaká škola, niekde inde, v nejakom inom prostredí a mali pocit, že im chýba kontrola, že tá cenová politika bola divoká, rozdrobená a že a určite nie ich zavinením sa diala kríza. Či už to bola finančná kríza, voči ktorej boli bezmocní, takisto to bola energetická kríza, voči ktorej boli bezmocní, potravinová kríza, s ktorou nič nevedeli spraviť preto títo ľudia chceli sa zúčastňovať aktívne na trhu s energiami a povedali si, musíme sa stať nejakými hospodárskymi subjektami, tak aby sme dokázali opäť prevziať kontrolu nad trhami s energiou. Takže sa posadili spolu a povedali si, ak zriadíme alebo vytvoríme nové subjekty, ktoré sa budú zúčastňovať diania alebo tohto trhu, ako by mali potom vyzerať. A v rámci celej Európy nezávisle sa stretávali takíto ľudia a, a spísali sedem takých zásad takéhoto združstva alebo takéhoto, takéhoto zoskupenia v roku 1844. To bolo tiež, e, to bolo tiež obdobie zneužívania občanov a vykoristovania a preto mali pocit títo, ktorí sa dali dohromady, že chcú v časti si prinavrátiť kontrolu nad trhom Niektoré dôležité zásady sa týkajú poprvé otvoreného dobrovoľného členstva. Posadili sa a povedali si, že ak budeme nejakým spôsobom fungovať alebo podnikať, nemalo by to byť výlučné, nemalo by to byť len naša malá skupinka, všetci v rámci nášho spoločenstva komunity by mali možnosť sa zúčastniť. Napísali teda do stanov, že každý v rámci spoločenstva, v rámci obce, komunity môže sa zúčastňovať na takéto organizácii, ktorú vytvárali. Druhá vec, E, nemalo záležať na tom, koľko peňazí alebo aký, aký vklad tam bol počiatočný na začiatku toho podnikania. Oni e, sa zorganizovali okolo princípu jeden človek, jeden hlas, čiže to demokratická správa to bol veľmi dôležitý princíp. A takisto všetci sa sústredili na tú komunitu, na to spoločenstvo, nielen kilowatt hodiny vyrobené, na tie hodiny, ktoré tomu venovali. Čiže oni povedali, že e, tá investícia, tá časť investície, ktorá sa nám vráti, tá bude smerovaná do obce, do komunity. Akým spôsobom sa teda zúčastňovali občania na tomto trhu? Buď to robili kolektívne, z úrovne tých reskúps, takýchto družstiev, ktoré som spomenul, alebo to potom bolo individuálne v rámci svojich domácností, dávali si solárne panely, malé turbíny viete, alebo nejaké malé vodné turbíny Jedna z vecí, ktorá nutila ich vlastne participovať a ktorá ich e, privedla k tomu tejto myšlienke je, že v konečnom dôsledku tak či tak za to zaplatia ako spotrebitelia, ako daňoví poplatníci, ako užívateľia sieti. Oni e, platia za tie zmeny alebo za veci, ktoré sa dejú. Tak ako vkladateľ v banke ale teda aj z úrovni bank, keď sa na to pozrieme, tak všetky tieto investície buď realizovali banky alebo nejaké fondy investičné, čiže to boli tiež peniaze občanov. Ďalšia vec, ktorú tvrdili títo občania, hovorili o tom, že slnko, vietor, akékoľvek iné takéto zdroje sú verejným zdrojmi, e, nie sú, nemali byť privatizované, mali by byť spoločné všetkým, nemali by byť e, používané na generovanie zisku, mali by byť nasmerované do tvorby nových systémov pre výrobu energie. Čiže vlastne my tvrdíme, že máme etické právo a rovnaké právo nárokovať si pozíciu na trhu s energiami. E, boli sme veľmi spokojní so zadefinovanou víziou Energetickej únie, kde sa uvádza, že v princípe občania sú stredobodom tejto, tejto stratégie a že oni sa môžu, môžu sa chopiť toho vlastníctva v rámci tomu prechodu k iným energiám a že môžu sa takto zúčastňovať e, trhu. To presne sme chceli vidieť na papieri. Za posledné roky sme boli svedkami trhu s energiami, ktorý sa sústredil na centralizovanú výrobu, centralizované spoločnosti. A napriek tomu týchto 2500 družstiev podarilo sa im v rámci regulovaného trhu nejakým spôsobom preraziť a dokázať e, to, aby boli z vás vypočutí je dôležité, aby boli teda vnímaní ako spotrebitelia občania v rámci tohto trhu s energiami a hovoríme o ich aktívnej účasti na riadení trhu s energiami. či oni sú aktívni v rámci celého systému s energiami, celého hodnotového reťazca, či už v rámci výroby e, alebo prístupu k sieti ako členovia nejakého družstva, ktoré vyrába, produkuje energiu a takisto ju zároveň spotrebováva. Čiže v rámci celého toho reťazca e, máme e, takéto družstva, tak povedať, pre energiu, energetiku a takéto združenia občanov a oni fungujú ako dodávateľ energii a čokoľvek, ktoré sa týka napríklad zdieľania údajov, alebo akékoľvek zásahy, ktoré zlepšujú účinnosť takýchto sietí, tak to všetko ich stavia do pozície nielen spotrebiteľov, ale zároveň aktívnych účastníkov takéhoto trhu. Ďalšia vec, ktorá sa týka prevádzkovateľov takýchto sústav alebo sietí, e, tie, takéto siete alebo sústavy e, vždy majú istú monopolizovanú situáciu, rozmer. My hovoríme, že nakoľko občania platia za sieť, za sústavu, je to monopolizovaná pozícia občania, či už formou verejných e, subjektov, orgánov alebo samozpráv by mali vlastniť takéto siete. Malo by to byť prepojenie medzi spotrebiteľom a vlastníkom. Je tam istý zdieľaný záujem. Čo nefunguje e, pohľadu týchto občanov. Sú to prekážky hlavne na úrovni byrokracie a komplexnosti. Ako náhle meníte legislatívu a stáva sa byrokratickou zmena, potom tých nariadení je oveľa ťažšia a, práv, a tých právnych ustanovení je ťažšia, keď e, máte malé združenia na lokálnej úrovni, ako keď máte veľký energetický gigant s veľkým právnym oddelením a tisíckou rozmanitých projektov, komplexnosť, byrokracia výrazne sťažuje rast pre takéto malé subjekty a nedovoluje im nejakým spôsobom chopiť sa časti toho trhu energetického. Ďalšia vec, ako náhle Európska únia začala dotovať e, centralizovanú produkciu a výrobu a otvorila dvere dotovaným elektrárňam ako Hinkley Point, Hinkley Point, tak vytvára sa precedens. E, hlavne v tých krajinách, kde takéto E, demokratické organizácie ešte nie sú tak etablované, teda nejdu cestou decentralizovaného systému dodávania energie, ale idú formou centralizovaného prechodu k iným energiám. A to znižuje dosah a právo alebo sílu tých občanov v rámci EU. Čo by sme chceli navrhnúť a čím by som zároveň rád aj uzavrel, ak chcete ďalej e, pokračovať v tomto, ak chcete, aby naši obča, vaši občania, aby teda my sme boli súčasťou energetického trhu ako dôležití aktéry na tomto trhu, tak musíte ich e, pozbudzovať tomu a zároveň im aj umožniť, aby vytvárali, aby generovali energiu, ale musíte im hlavne umožniť e, fungovať na úrovni národných a lokálnych politík. O tom v princípe je Európska únia, o tom je aj Európsky trh. Keď hovoríme o rovnosti prístupu, nehovoríme o rovnosti zaobchádzania alebo rovnakom zaobchádzaní. My hovoríme o tom, že ľudia, že sa s nimi nezaobchádza rovnako a tým pádom majú, aj sa na nich vzťahujú iné právne nariadenia, ale my to chceme odstrániť. Chceme teda tieto právne úpravy zmeniť, tak aby sa občania mohli aktívne zúčastňovať v ďalšom období 30-100 rokov výhľadovo energetického trhu. Ďakujem pekne, pán Šuma. Teraz sa dostávame k otázkam. Ja sa nespýtam mene ECR, napriek tomu, že by som mal nahradiť pána spravodajcu. Myslím, že už ste z mojej strany toho počuli dosť. Pos, po, prosím pána Miku, aby položil otázku za SAD. Eh, foarte interesat de prezentările și pentru că suntem în față. Eh, ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi zaujímavá prezentácia. A to mi dovoluje položiť veľmi konkrétne otázky, pretože musíme eh, vypracovať aj isté závery. Niektorí tvrdia, že viac ako 30 obnoviteľných zdrojov v rámci toho energetického mixu krajiny je nebezpečných, teda má takýto pomer obnoviteľných 30 Aký je váš názor na toto? Po druhé, pokiaľ ide o obnoviteľné energie, tak máme isté pochybnosti a možno by ste ich vedeli rozptýliť. Poprvé, ešte doteraz som nepochopil, a myslím si, že neexistuje nejaké magické riešenie, ale nasledovné veci. 10% nejaká organizácia alebo združenie, to je ambiciózny cieľ, to znamená, že 90 v rámci krajiny je ešte niekde inde zabezpečovaných alebo vyrábaných. Takže 10 eh, obnoviteľné zdroje, to nie je žiadna, žiadny zázrak v rámci toho mixu energetického. Druhá vec, druhá oblasť, dotácie. Eh, mnohí vravia, že to vedie k deformácii hospodárskej súťaže a že to viedlo aj k tomu, že tu fungoval dumping, eh, exportný dumping. 10 eur za megawatt hodinu, e, to napríklad aj v Rumunsku sa udialo. E, po tretie, skladovanie, hm, znie to pekne, skladovanie, ale v akom časovom horizonte. Pravdepodobne ide o technológiu CCS, Carbon Capture and Storage, e, kedy ešte bude schopná fungovať na trhu. Hovorí sa tu o výhľadovo 30 rokoch, ale ja som to teda pochopil tak, pokiaľ ide aj o uchovávanie teda energie z vodných elektrární, aby som sa viedol presnejšie, e, tam je tá kapacita len 15%, teda tá, ktorá, do, ktorá, o ktorej môžeme uskladovať. Ostatná časť ide vlastne na vnívoč, pokiaľ ide o napríklad pod vysokým tlakom alebo s batériami, kedy to bude vôbec realizovateľné? 2020, 50, 2100, aký časový rámec reálne majú takéto technológie, pokiaľ ide o ich prijatie? A potom, možno som to nie celkom správne pochopil, keď napríklad nesvieti slnko, alebo je zatmenie, tak potom je nevyhnutné konvenčným spôsobom takúto elektrickú energiu vyrábať. je potom pravda, že budeme potrebovať e, desiatky nových elektrární a to, aby sme pokrývali takéto výpadky. Vypadol troška mikrofón aj rečníkovi. Bolo každopádne viacero otázok e, zo strany viacerých kolegov, e, ktoré som ja takto zosumarizovala, kladiem ich v ich mene, tak aby sme dokázali dobre rozhodnúť, ako to bude vyzerať do budúcnosti aj z pohľadu toho vecného, aby sme mali tie informácie. Pán Rybik, EPP, ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že je rozhodujúce, aby sme o tom uvažovali. Ako z krátkodobého, strednodobého a dlhodobého hľadiska nastavíme našu politiku. A dnes tu bola otázka súkromného, respektíve štátneho. Myslím si, že nie je rozhodujúce, komu to patrí, pretože obe strany chcú dosiahnuť maximálne výnosy jedna strana každopádne rozdeluje istým spôsobom ten zisk, druhá strana iným spôsobom, ale musí tu fungovať e, konkurencia, hospodárska súťaž, e, čiže aby sme do trhu s energiami dostali ten e, moment hospodárskej súťaže. A existujú takéto už oblasti, pokiaľ ide o fosílne palivá, takisto pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje, tam sa to tiež dostalo. Výhoda je E, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje, že majú takmer nulové variabilné náklady. Keď teda fúka vietor, keď je k dispozícii voda, slnko, tak tie variabilné náklady smerujú k nule. Zatiaľ, čo pri nosičoch no, fosílnej, fosílnej energie sa pohybujeme e, v rozpetí 150 až 50 e, dolárov, to sme zažili, čiže tá volatilita tam je jasná. čiže oveľa výraznejšie ako v prípade obnoviteľných, kde je malá otázka. Potom je ako tie veľké systémy a sústavy, a to je moja otázka, ako tie veľké, veľkých výrob, výrobcov, ako tí, ktorí sú tak podstatní z pohľadu tej siete, ktorá tvorí e, zdroje a tvoje bohatstvo, akým spôsobom to zabezpečiť pre nich a ako zabezpečiť na druhej strane aj bezpečnosť malých jednotiek, malých e, Myslíte, malých, malých elektrární, myslíte si, že dokážeme vytvoriť nejakú rovnováhu medzi tými malými, ktoré majú dlhšiu návratnosť a na druhej strane istú úsporu z e, rozsahu, ktorú zaznamenáva, zaznamenajú vysokí, teda veľkí hráči. E, ďalej ešte máme problém so schvalovacími lehotami v Európe. V priemere komisie komisii trvá, alebo má takú 11-ročnú schvalovaciu lehotu nastavenú. Junckerov plán predpokladá teraz trojročnú, trojročnú lehotu E, vy ste nejakým spôsobom uvažovali aj nad projektami v rámci Junckerovho plánu, ktoré by mohli byť v takomto horizonte realizované, v horizonte troch rokov, ktoré budú mať aj istú návratnosť a ktoré vytvoria pracovné miesta. Poznáte tu oblasti, ktoré zrejme ešte neboli nahlásené, ale v budúcnosti by mohli byť nahlásené, tak aby tento plán bol zmysluplne a čo najrychlejšie implementovaný? Ďakujem pekne, ďakujem pán Rybich. Pán Tamburano. Mr. Kelly. Pán Kelly. Uh, thank you very much and follow up to my colleague. Takže ďakujem. Chcem nadviazať na to, čo podal kolega pán Rybe. Ďakujem za prezentácie. Tie prvé dve prezentácie zdôraznili problém vo vzťahu k investíciám a toho, ako získať eh, dôveru investorov. Takže cieľom Junckerovho plánu je v podstate podporiť túto dôveru investorov. Nejde len o energetiku vo všetkých sektoroch. Myslíte si, že je to realizovateľné? To, čo teda navrhuje Junckerov plán. A pokiaľ nie, tak aké ďalšie kroky by sme mali ešte urobiť, aby sme vytvorili prostredie, v ktorom sa k nám predajú ďalší investori, predovšetkým v oblasti energetiky, či už teda obnoviteľných zdrojov alebo iných aspektov. Ďalej, pre posledného rečníka otázka. Hovorili ste o tých družstvách, o tej spolupráci. Myslím si, že toto je iniciatíva, ktorá ide z dola nahor skôr, než teraz z hora nadol. Takže sú tam ľudia, ktorí sú na mieste a ktorí sa teraz spojili a chcú konať. My sa to zdá veľmi zaujímavé, pretože u nás v Írsku nedávno som videl takú antipatiu narastajúcu, ktorá sa e, zakladala možno na e, nedostatku informácia, takže antipatiu voči veterným turbínam. Takže stretli sa tieto združenia s takýmto typom antipatie a ako ju prekonali, ako sa s ňou vysporiadali? Aký je potenciál pre rast týchto družstiev? Myslím si, že by e, skutočne pomohli, keby teraz sa to rozšírilo po celej únii. Ďakujem, pán Kelly. Už nie sú ďalšie otázky. Takže teraz požiadam všetkých rečníkov, aby sa všetci vyjadrili. Ako prvý hovoríte hovoriť pán Atiensa. Teda, čo sa týka tej prvej otázky, ohľadom toho, aký je limit eh, obnoviteľných, eh, obnoviteľnej energie, ktorý môže eh, prijať elektronický systém. Nie je tam žiadny limit, záleží od prepojenosti, systému skladovania a tak ďalej. No, v Španielsku momentálne máme veternú energiu, ktorá v podstate e, prispieva 20 k celkovému podielu energi- na energie. A v niektorých, e, obla- v niektorých momentoch je to až 70 alebo v niektorých oblastiach, ktorá pokrýva požadovanú energiu. Takže ino, inde máme zase vodné elektrárne, ktoré taktiež pokrýva možno takmer 50 alebo viac než 40 e, teda dopytu po energii. Je treba zaručiť, aby systém mal potrebné nástroje, čo sa týka e, kapacít využívania, aby sme mali e, prepojený elektronický systém, aby teraz sa tam mohli prijať, pridať aj tie obnoviteľné zdroje Teraz v Španielsku sme vytvorili nové prepojenie, ktoré teda e, navýši túto, tento podiel. Skutočne tam vytvárame obrovské rezervy. Je tam väčšia variabilita e, obnoviteľných zdrojov. A taktiež e, musíme samozrejme aj krytie z tradičných zdrojov v eh, momentoch, kedy eh, tie obnoviteľné zdroje nefungujú, tak eh, úplne naplno. Takže my, ja som v Španielsku mal príležitosť sa zúčastniť na spustení toho nového prepojenia. Teda súčasnú sa na inaugurácii a tuto Európska únia skutočne pozitívne pomohla prepojeniu energetickej siete, pretože je to prvé prepojenie od roku 1981 u nás vo Španielsku, takže ani eh, jedno jediné prepojenie so Francú, s Francúzskom od roku 81. Takže ten impuls prišiel z európskej úrovne, financovanie taktiež bol vymenovaný koordinátor, bol tam politický impuls ale je treba urobiť viacej. Treba posilniť schopnosť podporovať e, projekty, ktoré sú zaujímavé dôležité pre celú Európsku úniu. Ďalej, čo týka systému financovania alebo dotácií obnoviteľných zdrojov, to narúša európsky trh. To je jasné. Toky obnoviteľných energií z obnoviteľných zdrojov z niektorých krajín. Toto narúša fungovanie celého tohto prostredia, ale z hospodárskeho pohľadu v podstate e, toto je pravdou vo všetkých sektoroch, pretože Je tam napríklad e, feed-in tariff alebo nejaké ďalšie nástroje, ktoré sú využívané. Takže je potreba pokročiť na európskej úrovni. Je treba zharmonizovať systémy dotácií pre využívanie obnoviteľných zdrojov. Ďalej, toto súvisí aj s tým, ako v podstate pre, prepracovať podmienky hospodárskej súťaže v EÚ. Politika boja proti klimatických zmien v podstate intervenuje do toho e, energetického modelu. Takže je to ovplyvnené tými konkrétnymi okolnostiami. Musíme tieto politické rozhodnutia v podstate artikulovať v rámci fungovania trhov, kde tak, aby sa vytvoril čo najúčinnejší systém, aby teda tie politické rozhodnutia sa tam zapracovali je treba sa nad tým zamyslieť na európskej úrovni. Ako zaručiť, že trh bude poskytovať dlhodobé signály, dostatočne dlhodobné signály, ktoré podporia investície, ktoré si želáme v oblasti obnoviteľných zdrojov, rozvoja sieti a tak ďalej. Ako zaručiť, že e, krátkodobo trh bude optimalizovať v podstate ten energetický park adekvátnym spôsobom a ako dosiahnuť takú situáciu, že sa budú harmonizovať e, bilančné mechanizmy, ktoré budú stále dôležitejšie v systéme v elektronickom e, systéme, kde sa budú veľmi využi- často využívať do veľkej miery obnoviteľné zdroje. Takže už som hovoril svojich 5 minút. Ďakujem. Ďakujem, ale pán Hietanen. Ďakujem. Čo sa týka tej prvej otázky, 30% obnoviteľných zdrojov. Nuž, my to vidíme tak, našej skúsenosti, že pokiaľ sa navyšuje, po, navyšuje podiel obnoviteľných zdrojov na určitú úroveň, tak potom to v podstate zaťažuje zvyšok systému. Tam limit obvykle je 20-30 to je úroveň, kedy v podstate ten podiel obnoviteľných zdrojov je taký veľký, že sú tam, obr- tam nastavujú obrovské, e, v podstate obrovská fluktuácia. To znamená problém pre súčasne existujúce produktovody. Tie súčasné sú, nie sú navrhnuté tak, aby boli flexibilné. Neboli tak navrhnuté, nefungujú tak. Takže toto je dilema, v podstate rýchlosťou, kde sú teda tie veľké zmeny. Takže ďalej je treba podporiť investície do flexibilných kapacít, co je možné riešenie. Pokiaľ sa to nestane, tak sú tam rizika pre tento systém. Pokiaľ sa to stane, tak myslím, že by to nemal byť problém, ale tempo investícií bolo vždy problematické, pretože naďalej teda fungujeme v rámci starého systému. V rámci starého systému sa vždy to už vyzeralo tak, že sa to meralo na e, kilowatt hodiny, ale pokiaľ máte nejaké eh, flexibilné produktovody, tak sa to dá merať aj ináč. Napríklad e, to môžete merať v minútach. Takže v podstate celé to prostredie sa mení. Druhá otázka. Hospodárska súťaž, súkromný alebo verejný sektor. Myslím si, že treba hľadať riešenia prostredníctvom súkromných investícií. Je dôležité, aby naše politiky boli konzistentné a aby sme zasahovali čo najmenej do fungovania trhu. Taktiež, pokiaľ prebehne investícia, ktorá sa bude zakladať na tých e, očakávaných e, e cenách, tak to je v poriadku prostredníctvom takéto súkromné investície sa potom zlepší aj celá energetická účinnosť a celý ten systém sa zlepší. A je pravda, že mnohé na produktov, ktorí sú konfrontované s so situáciou, prichádzajú nové technológie, ktoré musíme vybrať tak, aby teda potom chceli využívať v rôznych situáciách, tak aby sme boli schopní rýchlo reagovať pomocou týchto technológií. Čo týka poslednej otázky, Junckerov plán, či je života schopný, realizovateľný. Mm, ja nie som expert na tieto otázky, ale myslím si, že plán sa zakladá na tom predpoklade, že súkromné investície hrajú dôležitú úlohu a preto som toho názoru, že ten plán ako taký nerieši e, problém. V podstate súkromné investície neprídu len tak sami od seba. Je treba, aby tam ten investor mal možnosť zarobiť peniaze v rámci toho nového systému. To je treba zaručiť. Ďakujem, pán Jetanen. A teraz, teraz bude hovoriť pán Zoumer. Ďakujem za slovo. Jedna špecifická otázka od pána Kaliho bola pre mňa, myslím. Hovorili sme tu veľa o technologickom e, prechode, ale pán Kelly hovoril o tej najdôležitejšej otázke v tejto súvislosti a to je prijatie verejnosťou tohto prechodu. Vidíme, že veľa opozi- veľká opozícia v rámci niektorých členských štátov proti veterným turbínam, ako napríklad v Holandsku, vysvetliť hon- uh, holandským spotrebiteľom, oni nich napríklad majú príplatok v rámci svojho, svojho energetického účtu a to sa nedá úplne dobre vysvetliť daňovým poplatníkom. Pokiaľ občania to nepríjmú a nechápu, prečo potrebuje tento energetický prechod, tak to, to zlyhá. Môžete mať v dispozícii všetky elektrárne sveta, ale pokiaľ občania povedia, stačí, už za toto nebudeme platiť, tak ste odsudení na k zlyhaniu. Čo sa týka energetických družstiev, tak my sme schopní vytvárať takúto toto prijatie verejnosťou. Pretože nie je o to, že by ľudia boli proti obnoviteľným zdrojom. Ide tu o férovosť. Prostredie sa zmenilo, životné prostredie. Ľudia uvidia tieto verejné turbíny, zaplatia za ne, ale nebudú mať z toho žiadny prínos. Takže ľudia sú proti, pretože si povedia, dobre, toto nie je fér, vy mi tu meníte životné prostredie, zaclánate mi tu veternými turbínami, ale pre moju, spolo- pre moju komunitu to nič neprináša. Takže my musíme ísť sa tými ľuďmi, nepovieme mi dobre, zmierte sa s tým, že to budú veterné turbíny, povieme im, pomôžte nám, pokiaľ sa teraz zafinancujú tie veterné turbíny, tak to bude mať aj pre vás zmysel a tie peniaze sa dostanú aj do vašej komunity, do vášho regiónu a v podstate prispieme k udržateľnému rozvoju. A to už je úplne čo iné. To je diskusia s občanmi. Vy v podstate ich zapojíte do toho energetického prechodu a napomôžete tomu, že pochopia, prečo toto všetko je nutné. Potrebujete tieto komunity, ktoré fungujú vlastne z dola nahor, tieto demokratizované spoločnosti. Nie sú to len nejaké iniciatívy, ktoré sa starajú spotrebiteľov. Pokiaľ im umožníte fungovať v rámci nového vnútorného trhu, ktorá prinesú výsledky. A čo sa týka investícií, tak niekto tu hovoril o všetkých tých investíciách, ktoré treba urobiť v Holandsku. Holandiania majú v úsporách 350 miliónov eur. A my vidíme, že v podstate my v rámci našich nemáme problém s financovaním veterných turbín. Na juhu Holandska sme postavili veterné turbíny, pod, my sme veľké družstvo alebo združenie, podporovali sme menšie družstva v spolupráci sme, s nimi sme v priebehu týždňa získali v podstate všetky podmienky, ktoré boli potrebné pre postavenie tých turbín. Takže vy si buď môžete vybrať, že tie peniaze sa vyberú z daní, že sa znovu investujú, alebo môžete presvedčiť občanov, aby priamo financovali ten energetický, tú energetickú zmenu. Takže to bolo asi hlavné odo mňa, čo som chcel povedať, aby, financo, aby občania podporovali, financovali túto energetickú zmenu. Aby teda ten proces bol demokratickejší. My ako Európa musíme mať dohľad nad týmito sieťami a zaručiť, že náš trh bude bezpečnejší do budúcnosti. Ďakujeme, pán Zomer. To nie je hodná. Teraz je vhodná chvíľa na to, aby sme dali možnosť sa vyjadriť Európskej komisii. Takže je tu pán e, Vestrop, ktorý sa vyjadrí v rámci 5 minút. Ďakujem. Na úvod chcem poďakovať spravodajcovi, predsedovi výboru ITRE, že to, že si zorganizovali toto vypočutie taktiež to sa týka komisáru Ševčoviča a Kaneteho. Je to veľmi aktuálna téma. A my tu vytvárame príslušnú schému. Má to 5 konkrétnych rozmerov, o tom sme už hovorili, tie sú vzájomne prepojené. Predovšetkým je to teda ten centrálny prvok e, spoločného energetického trhu. Toto úzko súvisí s energetickou bezpečnosťou do budúcnosti. E, tieto dva, tieto dva rozmery teda budú naďalej aktuálne. Európska komisia momentálne pripravuje konkrétne iniciatívy, ktoré boli vlastné v rámci toho, e, tej iniciatívy Takže máme asi 40 špecifických iniciatív, ktoré budúci rok, e, v budúcich rokoch pripravíme, ktoré budú plniť cieľ energetické únie. O mnohoch, mnohom z toho už sa dnes diskutovalo. Ja teraz budem teda už hovoriť stručne, ale je tu dôležitá iniciatíva e, dizajnu trhu pre elektrickú energiu. To je zásadný aspekt toho, čo musíme dosiahnuť v rámci energetického nie v priebehu následujúcich rokov. Komisár Kanety sa zaviazal, že príde s konzultitárnym oznámením na túto tému ešte pred e, letnými letnou dovolenkou. Takže to bude dôležitá šanca pre parlament, ale aj pre ďalších aktérov a pre členské štáty, aby sa vyjadrili, aby sa zapojili do tohto prípravného procesu. Táto iniciatíva potom bude pokračovať v roku 2016 a prídu konkrétnejšie návrhy. Veľa z toho, čo sa tu dnes preberalo, tým sa zaberáme aj my. Napríklad, ako zaučiť využiť e, plné e, využívanie, zaručiť plné využívanie našich e, výrobných kapacít, ako nevytvárať nové bariéry v jednotlivých členských štátoch a na trhu. Ďalej musíme zaručiť, že ten trh v budúcnosti sa dokáže vyrovnať s výzvami a taktiež s zmenami, napríklad ako máme prechod k, alebo silnejší prechod k obnoviteľným zdrojom a tak ďalej. Na druhej strane budeme ďalej pracovať na implementácii krokov, aby sme splnili teda ten náš cieľ 10% v súvislosti s elektrickou energiou. Ďalej tam iniciatívy ohľadom toho, ako dosiahnuť 15% cieľ, na ktorom sa dohodla v októbri minulého roka e, Európska e, rada. Teda to je cieľ do roku 2030. Ďalej tento rok príde nový v súvislosti s bezpečnosťou dodávok plynu. Napríklad tam budeme riešiť otázku tu ako lepšie spolupracovať na regionálnej úrovni medzi členskými štátmi. O tom sa hovorilo dnes na začiatku vypočutia. Hovoril o tom pán Kubilius, pán bývalý minister Litvy. Taktiež toto si vyž, e, vyslúžilo veľkú pozornosť členských štátov. Diskutovalo sa na tom taktiež na poslednej rade ministrov. Myslím si, že všetci musia uznať, že toto je dôležitý krok smerom k pán európskej integrácii energetických systémov. Takže teraz vám už chcem iba poďakovať za túto e, veľmi užitočnú výmenu názorov a za komisiu sa tešíme na úzkú spoluprácu s parlamentom v tejto otázke. Ďakujem. Ďakujem, pán Vestrov. A teraz už sa stávam spravodajcom a zhrniem toto zasadanie. Takže pán Kubilius nám ukázal, ako jeho krajina bola schopná znižiť závislosť od jedného monopolného dodávateľa a naozaj e, teda e, veľmi e, dobrým spôsobom a na jednej strane to môže všetko prebať rýchlejšie, na druhej strane táto uznal, Na druhej strane povedal, že potrebujeme viac Európy. Ďalej pani Kempfert nám ukázala e, zoznam priorít, nebudem ho teraz celý opakovať, a žiadala o väčšiu mieru solidarity medzi európskymi národmi. Ďalej pán Atienza vo veľmi emotívnom prejave zdôraznil dôležitosť elektrickej energie na našej ceste k dekarbonizovanému E, európskemu e, energetickému trhu, hovoril o technologických a regulačných zmenách, ktorá ty konkrétne popisoval, taktiež žiadal o väčšiu mieru integrácie energetických e, stratégií v politike. Pán Hietanen hovoril o vnútornom trhu a zdôraznil, že toto je v podstate pilier skutočnej energetickej únie, a zdôraznil aj tú skutočnosť, že potrebujeme väčšiu mieru flexibility a taktiež nám názorne ukázal spôsoby, ako sa dopracovať takéto flexibility. flexibility. Pán Zoumer hovoril o veľmi kreatívnych spôsoboch, ako sa dopracovať tzv. energetické demokracii. Taktiež zdôraznil to, že je treba, aby verejnosť prijala naše politické kroky a taktiež počiarkol to, že je potreba, aby európske občania boli aktívni a na záver pán Vestov za Európsku komisiu nám povedal niečo o tých 15 akčných bodoch eh, Európskej komisie. A chcem poďakovať všetkým piatim našim dnešným rečníkom za parlament a za náš výbor. A teraz sa chcem opýtať, či niekto má niečo na vodu rôzne, no vyzerá to, že nie, takže ďalšie zasadania nášho výboru pod taktovkou nášho predsedu pána Buzeka prídu 6. mája od 9. do 12.30 od 15. do 18.30 a druhé 7. mája od 9. do 12.30 a tiež po obede od 15. do 18.30 tu v Bruseli a týmto ukončím naše zasadanie. Ďakujem.